Good morning, everybody. Pekne dobré ráno. Prajem vám všetkým. Som veľmi rád, ako prvý podpredseda Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že vás môžem uvítať dnes v Európskom parlamente e, na štvrtom vydanie Európskeho parlamentného týždňa. Dobré ráno. Karimera, buenos dias, buongiorno Chcel by som predovšetkým poďakovať predsedu v Európskej komisie, pánovi Jean-Claudevi Junckerovi, za jeho prítomnosť dnes v tejto sále. Pán Schulz, predseda Európskeho parlamentu, sa vracia z Londýna a príde sem asi o pol hodinu. Vracia sa zo schôdzky s predsedom vlády Cameronom. Toto plénum je otvorením prvého podujatia Európskeho parlamentného týždňa a síce konferencie venované Európskemu semestru a zajtra sa bude konať konferencie venované článku 13 e, a tam bude spolupredsedať aj holandský parlament. Predseda mm, Tusk plánoval sa zúčastniť dnešnej rozpravy, ale v súčasnosti celuje, cestuje po celej Európe s tým, aby pripravil rokovanie, ktoré sa budú konať na samete Európskej rady vo štvrtok predseda Tusk. Preto požiadal, aby som vám tlmočil jeho slova ospravedlnenia. Domnievam sa, že táto schôdza je mimoriadne dôležitá pre vás, poslancov národných parlamentov, ale aj pre nás, poslancov Európskeho parlamentu. Sme priatelia, musíme spolupracovať a je dôležité, aby sme spolupracovali aj s Európskou komisiou. V prvom rade ohľadom pravidel. Chcel by som zdôrazniť, že ako zvyčajne budeme robiť maximum, aby sme umožnili maximálnemu počtu účastníkov e, viedriť sa, aj keď e, e, máme pomerne obmedzený čas na schôdzu. Vzhľadom na veľký počet účastníkov, chcel by som vás láskavo požiadať, aby ste nehovorili dlhšie ako dve minúty každý podľa toho, ako sa bude vyvíjať diskusie, je možné, že tento časový eh, horizont budeme musieť upraviť. Môžete eh, eh, značiť zdvihnutím karty, že chcete dostať slovo. Poprosíme vás, aby ste to urobili čím skôr a aby ste odovzdali svoju kartičku s riadencom. Je dôležité, aby ste to urobili v podstate i hneď, pretože Mm, ja budem musieť upraviť program a budeme môcť venovať e, asi 15-20 e, minút e, stretnutie s predsedom e, Európskej komisie, kde budete môcť klásť otázky a počúvať odpovede. Takže ak chcete položiť otázku na predsedu Európskej komisie, prosím vás, okamžite sa prihláste. Inak budeme sa snažiť rozdeliť rečnícky čas podľa nasledovného vzorca. E, dvaja, traja predstaviteľa národných mm, parlamentov, potom jeden e, mm, europoslanec a tak ďalej. A v prípade potreby e, je možné, že upravíme tento postup počas rozpravy. Počas otázok a odpovedí najprv si vypočujeme 9 až 10 poslancov a potom odovzdávam slovo pánovi predsedovi Junkevi, aby mohol reagovať. Potom príde druho kolo otázok a tým ukončíme túto časť schôdze. Takže najprv by som slovo odovzdal pánovi predsedovi Junkerovi a potom e, okamžite môžete klásť e, otázky. Budeme počúvať odpovede predsedu, predsedu Junkera a potom vystupí e, pán predseda Schulz. Nech sa páči, pán predseda komisie, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, vážne dámy, vážené dámy, pekné dobré ráno. Toto nie je najlepší týždeň na to, aby sme zorganizovali takéto stretnutie, pretože Európska rada sa zíde e, vo štvrtok a v e, piatok a v dôsledku toho musím mať bilaterálne stretnutie s 21 e, e, predsedami vlád dnes a zajtra a v dôsledku toho budem musieť opustiť túto schôdzu o pol hodiny a musím sa za to ospravedlniť. Ale napokon e, myšlienka e, zvolať túto schôdzu práve teraz nebola moja, takže tento týždeň nebol najvhodnejší a na budúce treba e, si dať pozor, aby sme to nemali súbežne s Európskou radou. Keďže budem musieť od, e, robiť žiadny príhovor a chcel by som vás vyzvať, aby ste okamžite kladli otázky, e, prípadne e, vystúpili s nejakými pripomienkami. Európsky semester to nie je technický, ale skôr mimoriadne e, politický proces komisie nediktuje členským štátom, čo by mali urobiť. A keďže je to tak, som pripravený počúvať a okamžite e, odpovedať na vaše otázky, a to i hneď, pretože budem musieť odísť. Ďakujem. Takže odovzdávam slovo, prejdem do francúzštiny. A to preto, že prvá otázka e, prichádza z francúzského národného zhromaždenia pani Daniel Roy, predsedkynia Európskeho výboru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujeme za to, že ste nám okamžite dali priestor, vážení prítomní. Nevidíme vás. Už vás vidíme. Som rada, že sa takto pravidelne stretávame. Európsky a národné parlamenty. E, fungovanie bolo zakotvené v Luxemburgu a je dôležitá táto e, spolupráca čo najskôr pri príprave e, európskych rozhodnutí, hlavne pokiaľ ide o správu ekonomických vecí, aj keď sa to dá ešte zlepšiť. Dve otázky na pána Junkera. Poprvé, máme pocit, že tu vzniká ako keby Európa strachu a solidárna Európa, Európa plnej zamestnanosti už nie je neviditeľná. Takže by sa malo, e, mali by sa viac e, zapájať e, národní poslanci a to je signál, ktorý by mohol pomôcť, ak tomu prepracovanému semestru e, prehlbila sa kontrola zo strany, strany národných e, parlamentov a pribudli tri sociálne ukazovatele, aj keď e, ich niektorí spochybňujú, ja som skôr za. A preto by som chcela, pán predseda, aby ste upresnili, čo si vy myslíte o týchto troch sociálnych ukazovateľoch myslím si, že to dá ďalší rozmer e, hospodárskej správe a pomôže to aj Európe, pretože sa potrebuje zamerať na zamestnanosť a hlavne zamestnanosť mladých. Ďakujem. Pán Juncker. Madame la... Vážená e, pani predsedkynia, máte pravdu, že Európa strachu, obáv prehnaných e, starostí tu ako keby e, vzniká. A niektorí radi k tomuto prispievajú. Môže to byť e, pochopiteľné, ale je to nezdravé. Pamätáte si možno, že medzi našimi prioritami bola aj zamestnanosť a rast a ja som v úvode svojho mandátu povedal, že budem jednoznačne proti e, zaslepeným, necitlivým úsporným opatreniam a že chcem e, viac zohľadňovať e, všetky aspekty rastu a zamestnanosti a preto sme spustili investičný plán, ktorý sa žiaľ volá po mne. Nebol to môj nápad, bol to nápad tých, ktorí si mysleli, že tak či tak to nebude úspechom a chceli už vopred určiť zodpovedného. Ale nie je to neúspech, pretože už sme zmobilizovali 61 miliard eur vo forme investícií, spustili sme zhruba 40 veľkých infraštruktúrnych programov v 22 eh, krajinách, desiatky tisícok malých a stredných podnikov už ťažia z tohto investičného plánu, ktorý eh, vznikol aj vďaka eh, podpore E, európskeho parlamentu. V tomto kontexte a kontexte Európskeho semestru ja pripisujem veľký význam e, obavám e, národných parlamentov a preto sme sa tu aj dnes stretli. Európsky semester totiž to stojí na dôvere a, a na akejsi dôvernosti. Rada a komisia v maximálnej možnej miere spolu s Európskym parlamentom a národným, národnými parlamentmi musia e, spolupracovať pri e, e, zadefinovávaní budúcich politík EÚ. Preto som <clears throat> ja výrazne za sociálne ukazovatele. My sme ich naviac ako komisia navrhli na rade ECOFIN a výsledkom sú tie ukazovatele, ktoré sme e, predložili národným vládam a potom národné vlády e, jednomyselne, skoro e, jednomyselne tak lavica ako pravica zamietli myšlienku sociálnych ukazovateľov, ktoré by slúžili na meranie ekonomickej konvergencie. Ale chcem povedať, že ešte som sa nevzdal nádeje, že zvíťazí zdravý e, rozum, aj keď vlády sú niekedy rýchlejšie ako zdravý rozum, ale e, tak či tak príde deň, kedy budú musieť súhlasiť s tým, že nestačia iba e, meratele ekonomickej a rozpočtovej konvergencie, ale že bude potrebné mať aj lepší obraz o sociálnej realite v Európe, ktorá sa príliš často podceňovala v minulosti a preto Európska komisia spustí konzultáciu 8. marca o vytvorení e, piliera sociálnych práv. Bude to e, v prvom pol roku ešte tohto roka uskutočnené. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. A teraz e, z Litvy pani Birute Bersajte. Nech sa páči. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predseda komisie Ďakujem za to, že spolupracujete s národnými parlamentami vo veci Európskeho semestra. Ako vieme, Európska únia prechádza viacerými krízami. Migrácia, utečenci, globálna nedostatočná eh, bezpečnosť a chýbajúca um, hýbajúci hospodársky e, vývoj e, v Európe. Nemyslíte si, že hlavným dôvodom nedostatku investícií do európskych e, ekonomik je nerovnaké rozdelenie príjmov. Čo by sme mali v tejto veci urobiť? Nemali by sme sa sústredovať iba na fiskálnu disciplínu, ale mali by sme posilniť aj vnútroštátny dopyt a to by mala byť vecou Európskej únie. Avšak moja otázka súvisí s tým, aký máte plán B v prípade, že dôjde k Brexitu v maji, alebo neviem, kedy sa bude konať e, referendum vo Veľkej Británii. Máte e, taký plán? A ako potom bude vyzerať Európska únia, ak k tomu dôjde? Ďakujem. Vážená pani poslankyne, vaše vystúpenie mala dve časti. Prvá časť súvisela s e, podmienkami investícií v Európe a druhá časť e, súvisela s britskou otázkou. Takže k prvej časti e, vášho vystúpenia rád by som uviedol, že tie členské štáty, ktoré majú určitý rozpočtový manévrovací priestor, môžu to využiť aby e, e, znovu naštartovali e, súkromnú spotrebu. Pretože ak je súkromná spotreba kompatibilná s požiadavkami fiskálnej disciplíny, umožňuje rozbehnúť hospodárskú aktivitu. Avšak v rámci investičného plánu sa usilujeme o niečo úplne iné. Snažíme sa získať súkromný kapitál, aby sa použil na účely kompatibilné s verejnými investíciami. Vaša otázka je trošku inej povahy a je to súčasť e, e, odporúčaní komisie pre jednotlivé členské štáty, ktorá, e, ktoré komisie zverejní v maji. Zatiaľ, čo na budúci týždeň predložíme našu správu o jednotlivých krajinách a to, čo ste spomínali, bude súčasťou rôznych iniciatív. Pokiaľ ide o britskú otázku, Stretnem sa s britským premiérom o niekoľko minút. Potom, ako e, e, som už mal s ním 5 e, stretnutí, komisie spolom, spolu s predsedom rady sformulovala určité návrhy, ktoré sa posúdia vo štvrtok aj v piatok a uvidíme, či budú podporené alebo nie. Pred vnímame návrhy predsedu Tuska aj moje návrhy ako spravodlivé pre Britániu pre 27 členských štátov, i keď je to ešte predčasné hodnotiť. Ak by som teraz povedal, že máme plán B, to by naznačovalo ochotu komisie vážne uvažovať o eventualite toho, že Británia opustí Európsku úniu. Takže nebudem zachádzať do detailov ohľadom plánu B. Nemáme plán B, máme plán A a rátame s tým, že Británia zostane v Európskej únie konstruktívny, aktívny člen únie. A teraz otázka... Teraz otázka Pedro Saura, člena španielskej snemovne poslancov. Máte slovo, pán Saura? Ďakujem. Ďakujem. Dobré ráno. Eh, ja chcem jesť eh, úvahu smerovanú na predsedu eh, Európskej rady, ale ja to dávam do pléna k debate. Jeden z veľkých problém, ktoré má svetové hospodárstvo podľa mňa, je, strukturálne problémy sú veľmi dôležité. To je nové spomalenie a e, zastavenie rastu e, vyžaduje koordináciu e, globálnej ekonomiky a ekonomickej politiky. A v tomto zmysle podľa mňa koordinácia v koordinácia v otázke daní je veľmi dôležitá a komisia v posledných mesiacoch, nová komisia, značne pokročila v následných balíkoch e, daňovej koordinácie a ja chcem požiadať e, predsedu rady a chcem mu povedať, že posledný e, balík poslednej komisie Moskovičeho s tými dvomi novými smernicami a aj medzinárodná stratégia daňovej koordinácie a stratégia pre štáty v nových zmluvách, e, kde sa podpísalo dvojité zdanenie. Komisia by nemala znižovať ambície komisie vo veci medzinárodnej koordinácie, pretože sa mi zdá byť dôležité, e, trvám na tom, že si myslím, že ekonomický problém e, vo svete aj v Európe je spôsobený nielen konjunkturálnymi e, dôvodmi, ale aj strukturálnymi dôvodmi. A um, európske hospodárstvo um, musí rásť a na to potrebujeme daňovú koordináciu, ale aj medzinárodnú koordináciu ekonomickej politiky. Vážený pán poslanec, koordinácia hospodárskych ekonomík Eh, je široký koncept a eh, treba k tomu aj tak pristupovať, pretože ku koordinácii patria aj daňové politiky a v Európe sú problematické, pretože všetky daňové rozhodnutia sa musia prijať jednomyselne a z toho vyplýva, eh, vyplývajú ťažkosti. Európska komisia medzi prioritami uviedla odvážnejší prístup čo sa týka koordinácie alebo harmonizácie fiškálnej, mm, urobili sme niekoľko návrhov, napríklad vytvorenie systém automatickej výmeny informácií pri tých daňových dohodách a taktiež akčný plán kvôli rade máte pravdu, že by možno, že lepším partnerom bol predseda rady, hlavne ECOFIN alebo Euroskupina musí prehodnotiť e, návrhy komisie a podľa prvých e, reakcií môžem povedať, že vlády nie sú veľmi nadšené. Ľahšie sa prstom ukazuje na dve, tri špecifické krajiny, ako e, znášať zodpovednosť kolektívne. A ja nevylučujem, že do konca nášho mandátu predsa len v otázkach fiskálnej politiky dospejeme k pokroku. Ešte sú piati rečníci. Ehm, dám vám slovo a potom dostane slovo pán Juncker a uzavrieme túto časť, takže prosím, striktne dodržiavajte rečnícky čas. Už je to iba minúta, aby bol priestor na odpoveď. Takže Pr- pán Joachim Ost z mm, Spolkového snemu. Áno, vážny pán predseda, na rozdiel od vás e, považujem túto kombináciu e, tento týždeň za e, šťastnú. My, Európsky parlament, europoslanci, môžeme sa vidieť určito ohľadom súčasnej situácie v Európe. A to môže dokonca vyústiť do toho, že E, Európska rada bude e, lepšie e, vnímať to, čo nás nepokojuje. Chápem, že máte veľkú zaneprázdnosť pracovnú, ale domnievam sa, že máme jedinečnú situáciu. Dve poznámky. Počúvame, že dôležité šéfovia štátov v otázke prehlbenia hospodárskej a Ehm, menovej únie, eh, chcú to eh, spomaliť. Eh, ide o zmenu zmluv, o lepšiu spoluprácu o stabilizáciu Európy, ale z nejakého dôvodu to chcú posunúť. Čo si myslíte o tomto procese, pán Juncker? A po druhé predseda mm, SPD mm, Zigmar Gabriel a minister hospodárstva včera v dôležitých novinách Nemecka povedal, že e, e, e, jednotlivé krajiny by mali lepšie využiť svoje výhody. Napríklad Nemecko by malo viac investovať a ostatné krajiny musia súhlasiť s tým, že aj bez spravodlivého prerozdeľovania napríklad migrantov nemôžeme dosiahnuť hospodárskú stabilizáciu to nevnímajú všetky e, e, e, štáty rovnako a v otázke dane máme hm, holandské predsedníctvo a je to dobrá záležitosť dosiahnuť pokrok v otázke daňového dumpingu a tým prispieť k boju proti daňovému dumpingu v Európe. Tiene ahora la palabra por su pregunta la Teraz má uh, slovo pani Irene Gredy eh, z snemovne poslancov zo Španielska. Hola, buenos días. Dobre ráno. Chcem sa poďakovať za to, že ste mi umožnili sa zúčastniť aktívne na tejto schôdzi k európskemu semestru a moja otázka je smerovaná na pána Junkera. Pred eh, pár dňami bolo prednesené e, zhrnutie e, úspechov e, Európskeho plánu strategických investícií k 50 miliardám eur. Španielsko je štát, ktorý predstavuje 6 týchto projektov. A mm, ja sa obávam, alebo mm, starám o to, že akým spôsobom spomalenie výkon tohto projektu e, e, ovplyvní zrýchlené plnenie tohoto plánu. Mr. Gerasimus. A teraz pán Gerasimus Balauras, poslanec e, greckého parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno, ďakujem pekne. Vážený e, pán predseda, ako o tom e, e, e, hovorili ostatní kolegovia. Som presvedčený, že nemôžeme vychádzať iba z hospodárskych indikátorov alebo z politiky úspor. Musíme zohľadňovať sociálne ukazovatele. Zdá sa, že to, čo navrhujete, ako liek v podstate zabíja pacienta Máme milión a pol nezamestnaných v Grécku a tisícky bezdomovcov, ktorí spia na uliciach. Je tu ešte ďalší rozmer. V Grécku sa hovorí, že keď e, e, bojujú slony, e, pritom pošľapú žaby. A práve k tomu teraz dochádza v Európskej únii a mm, v súvislosti s aktivitami menového fondu. A navyše ešte máme utečencov. V Európskej únii, ktorá mala byť e, tolerantná, sme svedkami prejavov xenofóbie. A je to snaha o uzatvorenie hraníc. Ako zastaviť milióny e, ľudí, ktorí utekajú pred vojnou? a e, je tu určitá možnosť, aby e, e, sa prejavili členské štáty. Myslím si, že naša spoločnosť musí sa viac obratiť smerom k prejavom humanity a solidarity. Potom, ako som si vypočul kolegov, sa domnievam, že Európsky parlament by mal zohrávať väčšiu úlohu, aby sme nemali demokraciu iba na papieri, aj E, e, poslanci Národných parlamentov by mali prechádzať sem skôr, aby e, tlmočili pocity svojich spoloobčanov. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz predstaviteľ e, Hornej komory Spojeného kráľovstva. Ďakujem e, veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste prišli vypočuť si naše otázky. Mám iba niekoľko poznámok. Chcel by som vám zablázla, že nemáte plán B pre prípad Brexitu. Dúfame, e, e, že e, to sa nestane. Náš výbor pripravuje správu a chcel by som sa toho stručne dotknúť. Domnievate sa, že ambície správy piatich predsedov sú realizovateľné vzhľadom, že už je 8. rok recesie a máte čas iba do roku 2025. V otázke európskeho semestra a postupu v prípade makroekonomických e, nerovnovách. Som rada, že vystupujem po nemeckom delegátovi, pretože existujú krajiny, ktoré majú prebytok e, na účte e, platobnej bilancie, niektoré majú tam schodok. A myslíte, že máte nástroj na riešenie takýchto nerovnovách a záverom? Viete si predstaviť Eh, eh, mm, mm, mm, pokladnicu Európskej eh, únie. V súvislosti s tým, čo ste hovorili ohľadom konvergencie. A teraz posledná otázka. Predseda na predsedu komisie v mene Európskeho parlamentu. Pán Rodríguez, máte slovo. Pani Rodríguez, ďakujem. Ďakujem za to, že ste prišli. Situácia je zložitá tak pre nás, ako aj pre vás. Budem hovoriť ako spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre e, správu, výročnú správu o raste. Ešte stále diskutujeme, ale ja verím, že tento parlament bude schopný schváliť e, správu, ktorá ekonomickú a sociálnu konvergenciu ťahanú nahor e, postaví do stredobodu. Tak ako navrhla práve komisia, čo znamená, že sa dohodneme na tom, že ekonomické a sociálne ukazovatele musia e, mať rovnaké postavenie. A to znamená, že e, sa posunieme vpred s investičným plánom, vytvoríme podmienky pre investície a tvorbu pracovných miest. Myslíme si, že e, ekonomické a sociálne oživenie je e, ústredné pre posilnenie e, sociálnu kohéziu a iba tak sa Európa vyrovná s mnohými krízami, pred ktorými stojí. Mám teda jednoduchú otázku na vás. Myslím si, že Európsky parlament sa uberá správnym smerom. Verím, že odvedieme dobrú prácu v spolupráci s národnými parlamentami a preto sa vás pýtam, či môžeme e, začať e, e, systematickejšie spolupracovať s Európskou komisiou, tak aby sme tú loď všetci smerovali jedným smerom. Ďakujem pekne pani poslankyňa. Teraz bezodkladne dostane slovo predseda Európskej komisie e, odpovie na vaše otázky a taktiež e, s tým ukončíme túto prvú časť. Nech sa páči, máte slovo, pán Juncker. Pán predseda, e, piati kolegovia sa pýtali otázky, ale spolu bolo 14 otázok. A vzhľadom na čas, ktorý nám ostáva, tak by som možno, že neodpovedal na 14 eh, otázok, ale tým piatim kolegom, ktorí odpoved- eh, sa pýtali. Kolega Pov, on mal pocit, že, že sú dôležité dôležití a menej dôležití šéfovia vlád a štátov a majú aj rôzny názor na implementáciu. Ja o tomto rozlišovaní neviem, pre mňa sú všetci dôležití. Ja si myslím, že správa piatich predsedov je predsa len seriózny návrh predsedou inštitáciou a mne veľmi záležalo na tom, aby Európsky parlament ako aj národné e, parlamenty mali právo sa k tomu vyjadrovať a preto e, som privolal aj Martina Šulca, pridal sa k tým štyrom predsedom a tej správe to spravilo len dobre, pretože tam boli e, doplnené e, e, body, ktoré by tam bez spolupráce Európskeho parlamentu neboli, figurovali. Samozrejme sú aj veľké rozdiely v názoroch medzi jednotlivými premiérmi a prezidentami, hlavne čo sa týka e, situácie e, vo vzťahu s investíciami, ale e, nevšetci sa mohli spontánne pridať k návrhu komisie, pretože napríklad kvôli situáciu v Nemecku sa napríklad táto správa e, dobre nezanalizovala. E, odignorovali sa tie predpoklady, e, ktoré mali byť vytvorené na zabezpečenie vkladov, čiže nemalo to byť zo dňa na deň zmenené. a až potom by vstupovala do hry do európska e, solidarita. Sú podľa mňa niektoré členské krajiny, ktoré majú také e, rozpočtové marže, že si môžu dovoliť viac národných a komunálnych investícií a tým sa môže posilniť e, dostatočne vnútorný dopyt. To však nie je úloha komisie Komisia však niečo v tomto zmysle v nadchádzajúcich týždňoch navrhne, tak aby sa odstránili nedostatky hlavne komunálnych eh, investícií. Tu eh, treba vedieť, že je 17 eh, menej investícií v porovnaní s minulým rokom, takže treba tu dobehnúť toto e, omeškanie a ja tu vidím isté vzťahy medzi vzťahom alebo e, riešením imigračnej krízy a európskym semestrom a solidárnym financovaním jednotlivých e, štrukturálnych politik a politik súdržnosti v Európe. Daňový dumping e, určite ste si všimli, že som sa minulý rok tým veľmi intenzívne e, zaoberal. Komisia prišla aj s príslušnými návrhmi a je dobré vidieť, že holandská vláda sa intenzívne snaží e, uplatniť tieto naše návrhy. Viem, že sa tu e, zhodneme, čo sa týka e, koordinácie a harmonizácie v daňovej oblasti. Potom e, otázka španielského poslanca. Rýchle, rýchla realizácia investičného plánu. Je pravda, že za krátky čas sme dokázali zmobilizovať naozaj veľa verejných aj súkromných prostriedkov mm, Investície sa uskutočne v 22 krajinách, budú z toho ťažiť malé a stredné podniky. Ja nevidím vzťah medzi e, podpriemerným rastom a eurozónou alebo celou EÚ a realizáciou investičného plánu. Ja by som dokonca povedal, že čím je slabší ekonomický rast, tam tým e, viac sa musíme snažiť rýchlo zrealizovať investičný plán a podľa mňa sa nedá obmedziť na eh, to trojročné obdobie, ale eh, mal by sa predložiť eh, na celý mandát Európskej komisie. Potom grécky poslanec, ja som častokrát aj povedal, aj dokázal, že nie som za zaslepené E, úsporné opatrenia. Ja nesúhlasím s tým, že na krízu sa dá odpovedať iba e, prehnanými úspornými opatreniami. Ja som e, za potrebnú konsolidáciu verejných financií a štruktúrálnymi reformami. Tie sú súčasťou európskeho semestra plus investície. Takže tieto tri prvky e, tvoria akúsi cnostný, akýsi cnostný celok, e, ktorý by mal charakterizovať európske politiky. Naviac nie som za zatváranie hraníc v Európe. Podľa mňa je e, nepripustné, že vďaka nedostatočnej e, o, e, ochrane vonkajších hraníc e, e uzavrieme vnútorné hranice. Buď sme kontinent, alebo sme e, celkom, ktorý sa e, rozdelí do akýchsi podkategórií. Komisia už e, v júli 2014 navrhla pre rozdeľovanie utečencov, ktorí už sú na našom území. Navrhli sme kontrolu vonkajších hraníc, navrhli sme spoločný postup členských krajín pri de- definovaní bezpečných krajín pôvodu. Keby sa to bolo e, zrealizovalo, tak by sme sa vyhli tomu, tejto chaotickej anarchii, ktorej sme v súčasnosti. Potom, pani e, Rodriguez, e, vedzte, že e, s vami úplne súhlasím a E, stačí dodať, že taká je situácia už asi e, storočie. E, žiaľ, musím odísť a nechám vás tu v nešikovných rukách pána predsedu Tajányho. Ďakujem pekne, pán predseda. Vaše odpovede boli pre vás veľmi zaujímavé, hlavne tá posledná, teda dosiahnutie rovnováhy medzi prvým pilierom, čiže vyriešenie otázky verejného zadlženia a druhého piliera, ktorý predstavuje rast. Ďakujeme za túto diskusiu, e, želáme vám veľa e, úspechov. The president of the European... Predseda Európskeho parlamentu, e, pán Schulz, čo chvíľa príde a predtým, ako prihovorí a tým sa uzavrie prvá schôdza, takže by som vás chcel informovať, o dnešnom e, programe, o programe na dnes po Po prvej plenárnej časti bude druhá plenárna časť a tá sa bude venovať politickým prioritám európskeho semestra. Bude to opäť v tejto zasadacej miestnosti. Predsedať jej bude pán Roberto Gualtieri, predseda výboru pre hospodárske a menové záležitosti a Tomasom Hendelom, predsedom e, výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Počas tejto druhej časti bude prítomný aj Valdis Dombrovský, podpredseda Európskej komisie pre euro a sociálny dialog a taktiež Pier Moskovisi, Európsky komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, zdaňovanie a dane. Potom budeme mať prestávku na obed od 1. do 3. Bude vám ponúknutý obed. Budú taktiež v tom čase e, stretnutia politických skupín. Potom o 3. Mm, zasadnutia medziparlamentného výboru banková únia, e, jej napredovanie a tak ďalej. PHS 3C050 to je e, číslo miestnosti, to oproti e, tejto zasadacej miestnosti, potom druhé stretnutie na tému, čo je Eh, ohodnotenie 3A v sociálnej oblasti a taktiež európske investičné nástroje a, a politiky zručnosti v miestnosti Jan 4Q1, je to budova Jozef Antal eh, na štvrtom poschodí a potom eh, tretie zasadnutie, ktorú organizuje rozpočtový výbor. Témou bude tu európske národné očakávania, ale taktiež spôsoby, ako zvýšiť e, demokratické skladanie účtov v rámci e, rokovania o viacročnom finančnom rámci na šiestom poschode budovy Jozef Antal Jan 6Q2 a ešte po francúzsky zopakujem to, čo som už povedal v úvode po anglicky, teda, že tí, ktorí sa chcú niečo opýtať, musia použiť toto tlačivo. Mm, môžete ho odovzdať sálovým zriadencom. E, uvedte tam, či ste národný poslanec alebo europoslanec, e, krajinu pôvodu, meno, e, úlohu a politickú príslušnosť a môžete sa obrátiť na predsedu Šulca, alebo potom, keď tu budú pán Dombrovskis alebo e, pán Moskovisi. Ako som už povedal, e, naša spolupráca je veľmi dôležitá. Niekedy sme mali pocit, že dochádza k akejsi superivosti medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom, ale e, e, tak sa zmluva nedá vykladať a myslím, že musíme e, navzájom spolupracovať, pretože zákonodárna činnosť a subsidiarita sú veľmi dôležité ak niečo ide proti subsidiarite, tak e, sa treba o to viac pridržať zmluvy, hlavne e, v ťažkých hospodárskych časoch. E, treba sa snažiť vysporiadať s výzvami, napríklad terorizmom, imigráciou. Preto musíme spolupracovať a snažiť sa prísť s odpovediami pre e, občanov a pri subsidiarite treba zdôrazniť, že Európsky parlament naozaj rešpektuje všetky národné e, parlamenty, teda e, to, čo vy robíte pre vašich občanov, to je dôležité aj pre nás, preto musíme ďalej spolupracovať a, ako som už povedal, priniesť odpovede na rôzne výzvy v členských krajinách. Vieme, čo sa stalo, čo sa deje. E, hospodárska kríza sa ešte neskončila. Včera sme sa tu stretli s predsedom Európskej centrálnej banky pánom Dragim. On povedal, že treba pokračovať v úsilí, že situácia sa bude len pomaly zlepšovať takže sa treba zameriavať na investície a na zmierňovanie fiskálneho tlaku. Treba e, zabezpečiť budúcnosť našich mladých tým, že im e, ponúkneme e, pracovné miesta. Spolupráca medzi Európskym parlamentom ako jediným, e, jedinou volenou inštitúciou a národnými parlamentami sa musí posilniť Všetky naše stretnutia sú e, dôležité. Aj spôsob, akým diskutujeme, teda e, možnosť položiť otázky, e, počuť odpovede. Ale vidím, že už prišiel pán predseda Šulc, takže mu dám slovo a tým ukončíme prvú časť. Bolo veľa otázok, neviem, či na ne chce E, pán predseda Šulc odpovedať, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pán kolega Tejany, ďakujem mojim steným damám a pánom za vašu trpezlivosť a za vašu prítomnosť. Prosím, ospravedlňte moje meškanie. V prvom rade sa chcem poďakovať kolegovi Antonovi Tajany za e, spontánnu pripravenosť ma tu zastúpiť. A e, ja by som vám rád v krátkosti vysvetlil, prečo som vás nemohol privítať na začiatku tohto zasnutia. Mali sme medzi 9 a 10 za hostia eh, britského mm, premiéra pri eh, mm, príprave eh, zasnutia rady minulý štvrtok. Žiaľ, Mier Cameron nemohol prísť kvôli technickým ťažkostiam. Už o 9. tieto ťažkosti vznikli na letisku v Paríži a preto sme mohli začať s rokovaním až 9.45 a trvalo to dlhšie, ako sme predpokladali a Hm, preto vás žiadam o pochopenie, že som vás nemal privítať a musel som najprv hm, rokovať s hm, premiérom Cameronom k stanovisku k Európskej rade vo svetok k otázke zotrvania Veľkej Británie v EÚ. No, teším sa, že ste prišli dnes sem v takom jednom počte rokovanie e, národných parlamentov s Európskym parlamentom e, aj pri príležitosti Európskeho semestra a aj rokovania, ktoré e, máme k článku 13 daňového paktu, ehm, si myslím, že sú ústredné dôležitosti a aj majú ústredný význam k celému súboru tém, ktoré dnes ráno sme prebrali s premiérom Cameronom. A preto si myslím, že možno aj pre vás je zaujímavé, aby sme krátko vám podali správu, čo sme dnes e, ráno e, rokovali so Spojeným kráľovstvom. Viete, že vláda Spojeného kráľovstva si želá, aby v zmluve e, ustanovená formulácia o tom, že Európska únia je stále užšia únia e, ľudí, občanov a národov, aby to pre Veľkú Britániu bolo vyhlásené za nezáväzné a aby v budúcej revízii zmluvy e, bolo upravené, že to nie je pre Veľkú Britániu záväzné. My sme s britským premiérom dnes o tom e, vyčerpávajúco vyjednávali a mm, myslím, že e, budeme mať ešte o tom veľa e, diskusí v Európskej rade, pretože je veľa členských štátov aj väčšina v Európskom parlamente, ktoré mm, majú iný názor a to názor, že práve e, v niektorých politických oblastiach aj tých, o ktorých sa to bude diskutovať tu v nasledujúcich hodinách. Potrebujeme silnejšiu spoluprácu, napríklad čo týka E, vývoja e, na finančnom trhu a bankom sektore je to naozaj fakt, že potrebujeme e, ešte užšiu úniu a nie ešte ďalšie rozdiely a vzdelávanie sa od členských štátov a od orgánov EÚ v ďalej sa prehlbujúcom trhu. Tieto rôzne stanoviská sa budú intenzívne diskutovať v budúci čtvrtok a tu je súbor členských štátov aj väčšina v Európskom parlamente, ktoré zastávajú názor, že nie je možné, aby um, budúca revízia zmluvy mala jedinú zmenu v tej formulácii stále užšej uh, únie ale aby e, ďalšie e, možnosti e, mohli byť v budúcnosti upravené a to musí byť tiež obsahom uznesenia Európskej rady. Ďalšia otázka, ktorú e, sme dnes ráno veľmi intenzívne diskutovali, e, boli vzťahy eurozóny k vzťahom, ktoré nemajú meno euro v rámci spoločného trhu. Máme spoločný trh v EÚ, ktorý je založený na zmluvách a podľa mňa e, je mm, to e, oprávne e, na záležitosť Spojeného kráľovstva, aby v spoločnom trhu neboli diskriminovaní vzhľadom na to, že nie sú mm, členmi eurozóny je to e, veľké hospodárstvo a Británia je e, veľký e, prispievateľ do rozpočtového, EU a je to dôležitá hospodárska veľmoc v tomto spoločnom trhu a nevstúpila do eura a mm, preto si myslím, že majú oprávnenie keď povedia, že nechcú byť nevyhodnení v tomto spoločnom trhu, pretože sme sa rozhodli, že nestúpim do eurozóny. To je oprávnený postoj, ale na druhej strane je tiež opravnené, keď členské štáty eurozóny povedia, že spolupráca a prehlbenie eurozóny a rozhodnutia, ktoré príjmame e, v eurozóny, e, nemôžu e, byť príjmané pod výhradou ich odsúhlasenia štátov, ktoré nie sú v eurozóne. Na jednej strane hovoria, že nechcú byť diskriminovaní, a na druhej strane, že chcú mať právo veta proti rozhodnutiam eurozóny. O tom sme dnes ráno intenzívne diskutovali. Ja som veľmi optimistický, že v štvrtok ehm, bude kompromisné riešenie, ktoré ehm, to vyrieši. A, a okrem eurozóny a e, spoločného trhu je to aj e, zóna eur, je to aj zmluva eur a e, táto hovorí v článku 3 odsek 4, e, kde e, sa upravuje, že sa zriaďuje hospodárska a menová únia, e, e, ktorej mena je euro a tu máme dve štáty, ktoré majú v prípade Veľkej Británie opt-out a v prípade Dánska výnimku. A ináč platí zmluva a v zmluve sa predpokladá, že štáty, ktoré patria do eurozóny a ktoré nemajú e, tieto špecifické e, predpoklady, ako je Británia a Dánsko, musia e, robiť e, všetko preto, aby zaviedli e, menu euro. A to je dôvod, e, prečo e, štáty z tejto skupiny ratifikovali a pristúpili k daňovému paktu. A preto máme 19 štátov, ktoré patria do eurozóny, 7 štátov, E, na ktoré platí zmluva a e, dve štáty, ktoré v rámci tej zmluvy e, majú výnimku. A myslím si, že k tomu, na tomto sa tiež budem môcť vo štvrtok zhodnúť. Máme tu ešte otázku. Zlepšenej spolupráce inštitúcie s členskými štátmi, o tejto sme hovorili a ešte raz som upozoril na to, že už asi jeden rok medzi týmito tromi inštitúciami, komisiou, parlamentom a radom sme vyjednávali o e, dohode medzi inštitúciami o e, lepšom zákonodárstve, tzv. better lawmaking. A v tejto medziinstitucionálnej dohode máme celý súbor e, želení Spojeného kráľovstva k zniženia záťaže malých podnikov a odbúrania nadbytočných predpisov, regulácií a k z um, menšením počtu naredení a vykonovacích predpisov a ich e, ustanovení týchto vykonovacích predpisov, ktoré e, ľuďom z časti lezu na nervy. My sme tu prijali dohodu, ktorá sa e, musí v parlamente prijať a musí na to byť aj väčšina v parlamente a v tejto mm, dohode, e, na čom sme sa zhodli medzi pánom Cameronom a nami, je e, súbor e, tém, ktoré mm, Veľká Británia žiada a my tu už mnohé z nich sme začali plniť. A potom je tu posledná téma, ktorá sa nás v Európskom parlamente aj v národných parlamentoch silne týka, a to sú tzv. sociálne plnenia v členských štátoch a ako eh, sa môže na jednej strane zabrániť zneužívaniu sociálnych eh, plnení, ale na druhej strane aj eh, zabezpečiť voľný pohyb pracovných síl aj v rámci EÚ a tiež zároveň zabrániť diskriminácii. Toto je veľmi ťažká otázka a tu sú dve zásady ktoré pre nás nie sú vyjednávateľné, ktoré sú e, nespochybniteľné. V tomto spoločnom trhu máme zaručenú e, voľnosť pohybu pracovných síl, teda že e, občania EU môžu pracovať a žiť v ktoromkoľvek členskom štáte EU a že nikto kvôli jeho národnosti, štátnej príslušnosti národnosti, pohľaviu, farbe pleti alebo e, náboženstvo nemôže byť diskriminovaný ani v dôsledku jeho krajiny pôdu a preto musíme zasúľadiť, že oprávnené konanie členského štátu, e, keď tento štát e, zistí, že jeho sociálny systém sa zneužíva, že sa môže preto proti tomu brániť, ale to musí zároveň e, zaručiť, e, že bude e, ponechaná voľná, voľný pohyb osôb. A z tohoto bude vypracované potrebné zákonodárne opatrenia, na ktorých sa zúčastní aj Európsky parlament a ja som sa zasadil o to, aby e, sme sa postarali prísne o e, zachovanie princípov, ktoré sú upravené v rady a e, samozrejme sociálne systémy členských štátov budú touto diskusiou priamo postihnuté. Takže, dámy a páni, to boli tie základné prvky, o ktorých sme dnes ráno diskutovali. Ja som e, vám ich chcel predstaviť, pretože my mm, chceme urobiť všetko, aby EÚ zostala súdržná a aby mm, Británia ostala mm, členským štátom, pretože ja sa to bojem, pretože s e, Britániou sme silnejší a Británia je silnejšia e, ako člen EÚ, ako keď bola o samote a ako viete, diabol je v detailoch a ehm, preto všeobecné vyhlásenia sú jedna vec a konkrétne plnenie je druhá vec. No my e, všetci máme záujem, aby sme tento týždeň našli riešenie, e, ktoré bez na, to, e, na tú otázku, či Británia vystúpi z EU alebo nie. A a príprave referenda ešte budeme mať ďalej otázku ne nevyjasneným problémom e, migračnej politiky a migračnej situácie aj tiež nevyriešenú otázku situácie v Sýrii. Vývoj e, v Sýrii, ako viete, nám spôsobuje extrémne starosti a konfrontácia narastá a civilné obete, počet civilných obetí narastá a tlak na nás všetkých, e, aby sme aby sa e, vojenská eskalácia ďalej e, nezvyšovala, ale aby všetky e, strany konfliktu bez ďalších podmienok vyjednávali v Ženeve. Je to ťažké dosiahnuť, no myslíme si, že to je jediný spôsob. Nebude v Syrii žiadne vojenské riešenie, aj keď sa to zaviť ťažké. Aj Turecka Vláda bola tu prítomná kvôli mm, situácii s utečencami. Aj oni sa e, musia e, pokúsiť s e, sírskou vládou vyjednávať um, otázke deeskalácie. Ja som vám to v krátkosti povedal a viem, že to nie obsahom programu rokovania, no myslel som si, že vzhľadom na um, situáciu, kvôli ktorej som tu dnes nebol prítomný, som vám no chcel aspoň povedať, že prečo som nebol prítomný a myslím, že kolega Juncker vám v úvodných slovách eh, už eh, povedal, že túto konferenciu považujeme za potrebnú a mm, kolegovi Tajanimu sa chcem poďakovať, lebo dnes ráno ešte nevedel, že bude mm, viesť eh, toto zasadnutie že otvára a ja sa mu chcem za to poďakovať a ďakujem za vašu pozornosť. There are eight... Máme 8 rečníkov. Poprosím vás, nie viac ako jedna minúta pre každého. A potom e, pán predseda Šulc e, uzavrie túto rozprávu. Ako prvý vystupí predstaviteľ Rakúska, pán Krajner. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ak dovolíte, by som chcel nadviazať na diskusiu, ktorú sme mali predtým. Súhlasím s tým, že mm, krajiny, ktoré majú určitý manevrovací mm, priestor vo svojom rozpočte, by mohli a mali to využiť na podporu súkromnej, e, súkromného dopytu. Ale nemyslím si, že máme problémy v súvislosti so súkromnou potrebou. Potrebujeme viac investícií, či už verejných alebo e, súkromných investícií v podnikovej sfére ak hovoríme o rozsahu takéhoto programu, nemôžeme e, potom sa spoliehať iba na manévrovací priestor e, národného rozpočtu. Malo by ísť o európsky e, projekt a malo by ísť minimálne o 1% percento HDP a zhruba 130-140 miliarda, nie 4 alebo 6 miliardy. Ja tak pozitívne nevním, teda ja nemyslím negatívne o Junckerovom pláne, ale domnievam sa, že je príliš e, málo a príliš neskoro. A dva, dve slova ohľadom utečeneckej krízy. V súčasnosti iba tri krajiny v Európe e, by mohli byť e, zodpovedné za pomoc stovkám tisíc ľudí, ktorí utekajú zo Sýrie, z Iraku, utekajú pred vojnou. Domnívam sa, že ide o európsku otázku a že všetky členské štáty keď e, vstupovali do Európskej únie, podpísali Európsku deklaráciu o ľudských právach a všetci, keď vstupovali do Európskej únie, sľubovali, že budeme pomáhať ľuďom, ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a mali by sme všetci takto konať. Ďakujem. Pán Gramatikákis, Grécko. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážny predseda parlamentu, viem, že vy osobne prejavíte veľký záujem o Grécko, napriek tomu, že niektorí eh, tvrdia, že ide o zásah do vnútorných záležitostí Grécka. Ale eh, dnešná správa Grécko eh, má veľké problémy Domnievam sa, že robím maximum eh, na to, aby si splnila svoje záväzky aj vrátane utečeneckej otázky. Zatiaľ, čo ostatné štáty eh, budujú eh, múry na hraniciach. Zároveň Grécko je vystavené obrovským tlakom ekonomickej povahy a obyvateľe Grécka sú na veľmi zlé, musia bojovať na viacerých frontoch. Čo by ste e, vy chceli povedať, pán predseda, alebo urobiť, aby ste pomohli Grécku? predstaviteľ Cypru, pani Kutra Kukuma. E, moja otázka tiež súvisí e, s rozprávou, ktorá práve prebieha. Týka sa to rozpočtov členských štátov eurozóny. E, meníme e, tieto rozpočty, robíme konsolidáciu, pretože teoreticky sa snažíme vyhoviť voľnému slobodnému trhu a v dôsledku toho sa prehlbuje nerovnosť spoločnosti. Vo vašej správe e, hovoríte, že e, sa znižuje nezamestnanosť. Avšak e, väčšina nových pracovných miest e, e, je iba na čiastočný úvezok a znamená to aj nižšie sociálne dávky pre e, obyvateľov Cypru e, e, mobilita pracovných síl v praxi znamená mm, emigráciu. Ako by mohli členské štáty získať späť právo na vlastnú sociálnu politiku? I keď viem, že pán Spulc hovoril o niečom inom. Portugalsko? Pán Prierad, dobre ráno, pán predseda Šulc Eh, vážení eh, kolegovi poslanci. Dve otázky v súvislosti eh, s tým, čo je dôležité z hľadiska budúcnosti bankovej únie a fiskálnej únie. mechanizmus ručenia za vklady je mimoriadne dôležitý pre budúcnosť eura. A zdá sa, že e, v tomto smere napredovanie nie je dostatočne e, rýchle. Čo si o tom myslí Európsky parlament? A druhá otázka sa týka fiskálnej únie a európskych programov pre nezamestnanosť. Mm, aj toto je, e, je veľmi dôležité z hľadiska budúcich kríz. Nevieme, kedy vypukne ďalšia kríza, rok, dva, tri roky a budeme na túto krízu pripravení, alebo to bude naozaj sná katastrof pre niektoré štáty Kosova, pán Bekaji. Ďakujem veľmi pekne a pekne dobré ráno všetkým. Viem, že všetci v Európe e, e, e, majú problémy aj z hľadiska hospodárskej situácie. Je tu kríza, ale keďže mm, prichádzam z Kosova, E, si uvedomujem, že hospodárske problémy a problémy e, výhľadu z hľadiska európskej integrácie a ďalších problémov, ktoré prežívame e, v našej iba znovu zrodenej demokracii, potrebujeme sa viac sústrediť na prípravy, na reformy. Robíme v tomto smere maximum, domnievame sa, že e, e, práva na slobodu pohybu e, kosovských občan zodpovedá základným princípom Európskej únie. Domnievam sa, že sme splnili všetky predpoklady na to a očakávame signál zo strany európskych inštitútov. Viem, že je to skôr otázka na komisiu, ale keďže predseda komisie odišiel, kladiem túto otázku vám, pán Šulc. Viem, že parlament, e, Európarlament je e, dobre naklonený, priaznivo naklonený tejto myšlienky. Predstaviteľ Európskeho parlamentu, pán Papa Dimudis. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím s vami. Mm, mm, e, nie teraz nie je najlepší čas pre e, vystúpenie Británie, ako ste to povedali pánovi Cameronovi. Je najvyšší čas, aby sme mali efektívnu spoluprácu, ale na to potrebujeme e, plniť vlastné rozhodnutia. Už v septembri e, parlament a rada, ale aj komisia sa rozhodli o presídlenie 160 tisíc utečencov eh, v Európskej únii a zatiaľ sa podarilo presunúť iba 400 eh, utečencov. A môžeme mať eh, úniu a la carte pre Maďarov, pre Poliakov je dobre brať prostriedky na polnohospodárstvo a tak ďalej, avšak sa e, ni, e, neplnie spoločné rozhodnutie Európskej únie a Európskej rady. Čo e, môžete povedať o tom e, predstaviteľka e, Poľska, pani Klok? E, Vážny pán predseda, chcela by som upriamiť e, e, vašu pozornosť na e, hospodárske e, otázky. Domnievam sa, že politika by e, e, sa mala snažiť posilniť e, e E, hospodárskú obnovu a Európsky e, fond strategických investícií by mal byť napojený na ostatné európske fondy a preto v rámci prehodnotenia e, by sme mali zjednodušiť sa takým spôsobom, aby sme posilnili synergie spolupráce európskych fondov, verejných fondov a súkromných fondov v mene Polska a v mene Pol- Európy ako celku. Chcem vyhlásiť, že sme už vyčerpali existujúce faktory hospodárskeho rastu a domnievam sa, že Polsko a Európa potrebuje nový model e, e, hospodárskeho rastu a zodpovedný rast musí byť e, založený na piatich pilieroch reindustrializácie, inovácie, kapitál na účely rozvoja a rastu a dlhodobo udržateľný hospodársky rast je to aj záležitosť e, vidieckého rozvoja. A teraz e, samotná otázka. Aké sú výhľadky toho, že parlament a komisia e, pristúpe k reindustrializácii Európy? Doteraz sme viac dorazovali oblasť služieb ako dôležitú a som zvedol, do akej miery dokážeme vytvárať pracovné miesta v oblasti výbor, výroby, pretože myslím si, že to je presne, čo to, čo Európa e, potrebuje. A napokon posledná otázka na pána predsedu. Aké stanovisko má Európsky parlament a Európska komisia ohľadom Severného e, e, potoku? dva plynovodu. Viem, že tento projekt je v rozpore s princípami slobody hospodárskej súťaži, nie zodpoveda princípu solidarity. Ako obyvateľ Slieska chcem sa opýtať aj na uhlie je možné e, e, zaobchádzať sa s e, týmto dvetvím inak, aby sme zachovali tisícky pracovných miest v Slesku. Yes, thank you, Mr predseda, ďakujem za jednoznačné e, e, vyjadrenie. E, keď ste správne pokazali, že problém v Syrii sa musí riešiť a že je to hlavná príčina veľkého počtu utečencov, ktorí platia tú najvyššiu cenu. V tejto súvislosti váš parlament minulý týždeň schválil uznesenie, podľa ktorého počínanie si Daešu sa považuje za genocid ak tu platí e, e dohovor e, OSN e, z roku 48, ak e, máme našich občanov, ktorí e, páchajú genocídu, e, mali by sme byť povinní e, skoncovať s tým, e, čo dokážeme robiť v tomto smere. A po druhé, ako sa e, vyvie naša spolupráca s Tureckom. V súčasnosti Turecko bombarduje a ostreľuje dielo strelecký e, E, e, územie e, Sýrie a platíme miliardy krajiny, ktorá aktívne vedie vojnu v Sýrii a boju proti vlastným občanom na juho východe Turecko. Ako zabezpečíte nastolenie mieru, aby sme neplatili za porušenie ľudských práv v Európe? A teraz menej italianská pán Carillo. Pán e, poslanec e, Krery, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, prepočul som. nazdávam sa, že by sme si mali uvedomiť e, to, čo dnes ráno povedal pán Schulz. A síce to, že E, vnímam ako výraznú prioritu potrebu rokovania s e, premiérom e, Cameronom, ktorý by chcel prísť na Európsku radu a aj s otázkou možného vystúpenia Británie na základe výsledkov referendu. Myslím si, že je to typické pre Britániu. Tuto krajinu počúvajú iba v tom prípade, keď predkladá nejaké podmienky e, hrozí vystúpením, e, e, najmä, prepačte, je mimo eurozóny. Mali by sme v Európe konať jednotne. Máme podporu ostatných štátov. Chceme, aby sa diskusie sa venovali viac euru vzťahy medzi jednotlivými krajinami a Európskym parlamentom v súvislosti s touto diskusiou E, zdá sa, e, prispievajú iba k e, rôznym negociačným taktikám a to sa prejavuje iba, ak nejaká krajina hrozí vystúpením z Európskej únie. Domnievam sa, že parlament by som mal viac venovať tejto otázke a mnohé štáty sú s tým nespokojní. Nespokojné Ehm, chcete rozbehnúť nejaký postup eh, v parlamente, aby eh, ste eh, hovorili o tom, že viaceré krajiny spochybňujú náš projekt. Ehm, pani baronka Wagner, Spojené kráľovstvo, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám za to, že ste nás informovali o svojich rokovaniach s premiérom Cameronom. Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo ste povedali o tom, že Spojené kráľovstvo E, znepokojuje otázka e, členských štátov eurozóny a tých, ktorí sú mimo eurozóny. E, vo Veľkej Británii ide totiž o to, že chceme, aby eurozóna bola úspešná. Chceme, aby eurozóna sa dostala z recesie, aby hospodárstvo si počínalo dobre, aby urobilo to, čo je potrebné na integráciu. Som predsedničkou hospodárskeho finančného výboru v Hornej komore a nikdy som nepočul, že by sme nechceli úspechu pre eurozónu. Je to v našom záujme, ste našim susedom, ste našim obchodným partnerom a chcel som využiť túto príležitosť a povedať vám, pán predseda, ostatným europoslancom, že prajem eurozóne, krajinám eurozóny veľa úspechov. Veľmi pozorne sledujem, za, sledujem vaše napredovanie Bohužiaľ, pán Juncker nie zodpovedal moju otázku v tejto súvislosti, ale chcel by som e, vysvetliť e, to aj z európskeho hľadiska. Ďakujem a predtým, ako sa vedie predseda Európskeho parlamentu, ako posledný e, vystupí pán Jakobson zo Švedska. Ďakujem, pán predseda. Iba som chcel zdôrazniť otázku, ktorú e, položil predstaviteľ Rakúska. A situácia e, v Švédsku je veľmi e, podobná. Švédie, švédsky parlament si kladú otázku, či by Európsky parlament by nemal prerozdeľovať utečencov v Európe s tým, aby sa prejavila solidarita, aby sa vyriešil utečenecký problém. A odkedy rada sa e, rozhodla, nič sa v tomto smere neudialo. E, to nie je dobrý precedens. Máme veľmi veľa problémov v Európskej únii, ktoré musíme riešiť spoločne. Musíme riešiť aj hospodárskú krízu. A chcel by som e, povedať na teraz všetkých prítomných. švedský e, e, ľud je veľkým prispievateľom k e, európskemu rozpočtu. A teraz potrebujeme európsku solidaritu a vidíme, že v praxi to nefunguje. Je jednoduché hovoriť v krajine hovoriť o spolupráci, o potrebe mať viac Európy, ale vo Švédsku teraz máme novú legislatívu o dočasnom azile Mm, a to je najmenšia miera e, konzistencie s európskou legislatívou. Súvisí to s tým, že dublinské e, e, ujednanie nefungujú a krajiny sa nechopili svoje zodpovednosti. Pýtam sa pána Šulca, ako to vidíte, sa rozhodlo o relokalizácii a nič sa nedie. A teraz záverom pán Martin Šulc, predseda Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Myslím, že vaše otázky sa týkajú rôznych politických oblastí a tie e, čiastočne navzájom súvisia a keby sme sa pozreli na podrobnosti jednotlivých problémov a <clears throat> tých nevyriešených problémov, tak by sme mali dobrý pohľad na súčasnú dramatickú situáciu, obzvlášť tento týždeň. E, chcem hovoriť naozaj jasne. EÚ by sa naozaj mohla rozpadnúť a v tomto parlamente sú mnohí, ktorí by to uvítali značením. Niektorí z vás tu už povedali, že EÚ na nič neslúži, je neúčinná proti vôli e, občanom. To je skôr e, kraj pravého spektra, ale iní skôr EÚ načene tlieskajú. A tie strany v Európe, ktoré tvrdia, že záujem národa prevažuje záujem spoločenstva, teda že moja krajina je dôležitejšia ako iná, že EÚ ruší, na nič neslúži, e, e, mala by sa e, rozpadnúť, tak tí, tieto strany vyhrávajú voľby, majú veľkú podporu. Vy ste sa pýtali na môj osobný názor, nielen ako predsedu parlamentu. Je jasné, že veľká väčšina je za prehlbenie EÚ, ale tu v Európskom parlamente máme e, veľkú e, opozíciu. Jeden z lídrov opozície práve teraz e, sa vyjadruje pre tlačov, tak ten tvrdí, že EÚ v podstate už zlyhala ale veľká väčšina europoslancov je za prehlbenie EÚ. E, hovoril som o pánovi Farážovi, ktorý tu práve e, vošiel na chvíľočku len, aby uskutočnil to interviu televízne a aj opustil, už aj opustil túto zasadaciu miestnosť. Ja <clears throat> jednoznačne chcem, aby EÚ zostala zomknutá, e, jednotná, pretože máme skúsenosti z minulosti, obzvlášť v Európe a je to akási lekcia vždy, keď e, národy nespolupracovali e, nad, ponad hranice, tak e, Európa zlyhala. A bola to katastrofa pre európske národy, pretože druhá polovica 20. storočia v mojich očiach bola tým najlepším obdobím Stálo to na zásade solidarity medzi krajinami, na zásade, že spolu sme silnejší ako e, osamotene. A taktiež na, tom, e, na tej zásade, že pripravenosť, ochota nájsť dobrú dohodu napriek e, rozmanitým e, požiadavkám, že E, je to predpoklad pre e, slušnosť a mier a to netreba spochybňovať. Takže odpoviem všetkým tým, ktorí hovorili o utečencoch. <clears throat> Solidarita je princípom. Je to e, základný princíp. A ten, kto sa vzdá tohto princípu a povie, že ja budem solidárny, iba keď mi to vyhovuje, E, tak, a že e, e, predpokladom sú moje vlastné záujmy pre solidaritu. A teda ten, kto solidaritu nechápe ako niečo vzájomné, teda že raz zoberiete, ale raz musíte za to niečo dať. Keď toto je základom strachu v EU a to sa deje pri súčasnej kríze imigrantov, Grécko, Taliansko, Rakúsko, Švédsko, Nemecko. E, tieto krajiny nemôžu zvládnuť samé otázku imigrantov. Áno, z tých 140 e, tisíc utečencov, ktorých treba prerozdeliť. Sme prerozdelili iba 400. E, Nemecko povedalo, že zoberie 40 tisíc, Francúzsko 30 tisíc. Spolu je to už 70 tisíc len pre e, dve krajiny a 90 e, tisíc zostáva pre zvyšných 26 členských krajín, to znamená 3-4 tisíc pre jednu krajinu. To je zvládnutelné. <clears throat> Nie je to prehnaná požiadavka. Naše pravidla boli následovné počet e, obyvateľov, e, miera nezamestnanosti, HDP, z toho malo byť vy, mal byť vypočítaný počet utečencov. Podľa mňa je to e, spravodlivé. Takže tu ide skôr o ideologické boje a tie musíme vyriešiť, ak nechceme, aby sa euro spadla. A potom otázka holandského kolegu. Samozrejme, budú prichádzať ďalší e, utečenci a viem, aké je to ťažké musieť rokovať s krajinou, akou je Turecko, pretože je tu veľmi kontroverzná e, politika vo vzťahu s Kurdami, o ktorej sa hovorí aj na tejto pôde Európskeho parlamentu. A e, sú tu e, utečenci kvôli sírskej e, občianskej vojne a, a, a, a s nimi sa v tureckých e, táboroch e, zaobchádza lepšie ako v mnohých členských krajinách. Mal to byť e, príklad. Turecko dlho nechalo svoje hranice otvorené so Sýriou e, práve v prospech utečencov, takže ja tu apelujem e, na otvorenie hranice medzi Kilis a mestom Alep, aby mohli prísť e, utečenci. E, takže nemôžeme na jednej strane byť proti krajine, ale na druhej strane si uvedomovať, že ju potrebujeme na vyriešenie e, krízy utečencov. Bez Turecka problémy nevyriešime, musíme byť pragmatickí, ale to neznamená, že musíme mlčať o tom, čo sa nám pri Turecku nepáči. Musíme robiť obe, aj kritizovať a zároveň spolupracovať. A myslím, že tým som zodpovedala aj švedskú otázku. Možno, že ešte niečo k situácii v Grécku. Grécko potrebuje pomoc a to rýchle. A dúfam, že Grécko aj tú pomoc príjme, pretože E, e, je tam e, hlboká ekonomická a finančná kríza plus kríza utečencov. To žiadna krajina nemôže zvládnuť samotná, preto musíme Grécku pomôcť tak pri budovaní tých kontaktných miest, ako aj pri uplatňovaní systému prerozdeľovania, pretože nemôžu vznikať kontaktné miesta, cez ktoré prichádzajú utečenci a potom jednoducho už ich nechceme prerozdeľovať eh, v celej EÚ a Grécko eh, čo skoro bude obrovským eh, utečenským táborom, čo nechceme a preto potrebujeme ten systém prerozdeľovania a práve v sobotu francúzsky premiér povedal, že Francúzsko je ochotné prijať 30 tisíc 000 Eh, utečencov. Takže ak by sme eh, sa naozaj o to pričinili, tak by sme už mohli skutočne týchto 60 tisíc prerozdeliť. Ale eh, dôveryhodnosť Európy sa podkopáva každý deň, keď nie sme schopní zrealizovať to, na čom sme sa v oblasti prerozdeľovania rozhodli. Banková únia a zabezpečenie úspor vkladov. Tu sú všetko experti na túto tému z Európskeho parlamentu, možno, že by sa k tomu mohli vyjadriť, ale jedna e, zásada, e, to je dôležité pre mňa, vidím tu kolegov z z e, Bundestagu. Tam je to veľmi kontroverzná téma, to zabezpečenie vkladov. Ja som bol dlho starostom nemeckého mesta, takže mne na tomto systéme veľmi záleží tých sporiteľní. Aj e, nemecká Volksbank sa bude musieť e, dohodnúť, ale to neznamená, že v Európe nebudeme schopní nájsť e, spôsob, ako zabezpečiť vklady. Portugalský kolega správne poznamenal, že keď príde ďalšia kríza a opäť spôsobí to, že naše banky nebudú natoľko solidné, aby sa zaobišli bez pomoci daňovníkov tak eh, budeme práve takýto systém potrebovať. Teraz eh, dohovor o genocíde. Ja eh, musím ísť na konferenciu predsedov, ktorej predsedám, preto nemám na to viac času. vyžiada si to ďalšie rozšírenie, ale to musí prísť zo strany zvrchovaných štátov je tu síce uznesenie Európskeho parlamentu, ale nie je e, záväzné. Je to veľmi zložitý postup. Potom e, e, opätovná industrializácia. Kolega zo, z Nemecka sa na to pýtal. Európu potrebujeme ako kolisku priemyslu, ale budúcnosť tohto priemyslu plus E, služieb to závisí od digitalizácie. A preto treba investovať do digitalizácie, vývoja a opätovného, opätovnej industrializácie. E, ja som bol predsedom e, mesta, kde sa ťažilo uhlie, takže k uhli, uhliu tu je E, tu, tu došlo už v transformácii pred 30-40 rokmi v niektorých e, oblastiach Nemecka <clears throat> a bez pochyb budúcnosť bez uhlia v Európe e, spôsobí, že niektoré regióny budú v Európe trpieť, preto musíme uskutočniť isté presmerovanie ale tak, aby sa nezrútila ekonomika úplne v niektorých regiónoch. E, niekde sa to podarilo e, dobre, ale na to musí pomôcť EÚ tak, ako už pomohla v minulosti, ale ešte poviem e, ešte jednu vec nie je možné ukončiť ťažbu uhlia e, zo dňa na deň v nejakej e, oblasti. To, to nejde, e, bude to trvať dlhšie. Ja som síce nezodpovedal na všetky otázky, ospravedlňujem sa vám za to, musím naozaj utekať, ale sú tu ďalší kolegovia, ktorí môžu hovoriť k Nord Streamu, severnému e, plynovodu, e, bankovej únii, Kosovu, a tak ďalej. Takže ja sa vám chcem v tejto chvíli poďakovať za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne, Martin. A teraz e, sa pustíme do druhej e, časti, druhého kola. Vítam pána Moskovisiho, ktorý sa tu zúčastní, je komisárom pre ekonomické, finančné záležitosti, daňové otázky a e, clá. Predsedať bude pán Tomás Hendel, predseda Európskeho e, výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne záležitosti a pána Gualtieriho nahradí pán Markus Weber a to preto, že je tu mimoriadne zasadnutie konferencie predsedov, tak ako už povedal aj predseda eh, Martin Schulz. Ide eh, pán Gualtier je šerpa, eh, takže ja sa vám taktiež chcem poďakovať a zaželám ešte veľa úspechov.